Doamnă președintă! Good afternoon, colleagues. The sitting is uh, resumed. Príjemné popoludnie, kolegovia. Schôdza je týmto opätovne otvorená. Zápisnica včerajšej schôdze je k dispozícii.